aby tu nebol taký hluk, aby mohli kolegovia, kolegovia vysvetliť hlasovanie. Začneme asi o pol minúty. Takže, milí kolegovia a kolegyne, prechádzame k vysvetleniu hlasovania. Prvý bod, tam je to odporúčanie Jaroslava Valenci ohľadom dohody o partnerstve v odvedvi udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Libériou. Prvým rečníkom je na minútu pán Jean-Luc Mélenchon. Ce texte je m'oppose à ce texte. Ja som proti tomuto textu, pretože e, sa e, riadi e, logikou vylúčenia Európskej únie z, prírod, z prírodných zdrojov. Je to nepriateľné, pretože 50 obyvateľov Liberie žije z rybolovu a 3500 350 tisíc tón eh, úlovku by eh, bolo v neprospech eh, miestneho obyvateľstva. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Andrej Mamikins na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Táto dohoda umožní európskym rybárom eh, v súlade s právom loviť v územných vodách Liberii na úkor liberijskej ekonomiky eh, E, najmä pokiaľ ide o lov tuniaka. V Liberii 12 celkového HDP generuje práve rybolov. E, v zásade ide o malé množstvo a rybarstvo by mohlo v ekonomike Liberie zohrávať oveľa väčšiu úlohu. Ďakujem vám. Ďalším rečníkom je pán Daniel Henen, taktiež na minútu. Ďakujem. Dôvod, pre ktorý hovoríme o rybách, ktoré patria niekomu inému, je e, ekonomická kalamita, ktorú v EÚ vytvorila naša rybárska politika. Je to súčasť, či symbol, či, alebo symptom širšieho problému v Európe. Je to spôsob, akým sme povyšili cieľ užšej integrácie nad všetky praktické ciele. Pokiaľ ide o e, zásoby rýb, my e, sa tvrdošine pridržiavame nášho cieľa e, spoločných e, e, alebo teda slobody napríklad, pokiaľ ide o, o obeh tovaru, pokiaľ ide o voľný pohyb osôb. E, e, tá stále užšia únia je samozrejme nešťastím a Británia sa nepridá k takémuto, k tejto politike. Ďalším rečníkom je pán Stefano Maulu a taktiež na minútu. Ah, aha, Aha, to práve mi dali informáciu, že pán Maulu sa nechce vyjadriť, takže ďalším rečníkom je pán James Carver na minútu. Thank You, Madam President. Uh... Ďakujem, pani predsednička. Ja som hlasoval, hlasoval proti, e, pretože vidíme, že aký ekonomický aj environmentálny, eh, ako ekologickú environmentálnu katastrofu znamenala spoločná rybolovná politika a takéto dohody o rybarstve s krajinami na západnom brehu Afriky, to nie je pomoc rozvojovým krajinám. 600 tisíc eur ročne sa dáva len 34 rybarským lodiam. Aký účinok to má na rybarské komunity v Liberii? Je to nespravodlivé a dúfam, že sa e, to nebude opakovať v mnohých častiach západnej Afriky, kde e, je ich rybarský priemysel ohrozený tým, že európske lode môžu loviť v ich e, vodách. Je to absolútna katastrofa. Teraz prechádzame k ďalším odporúčaniu. To je správa pána Dabri Gabriela Mato Dohoda o partnerstve v odvetví rybarstva medzi Európskou úniou a Mauritániou, rybolovné možnosti a finančný príspevok. Máme tu dvoch rečníkov, ako prvý bude hovoriť pán Andrej Mamikýž na minútu. Pirmais nolīgums ar Mauritāniju noslēgts vispār 89. gadā. Ďakujem. Tá prvá dohoda bola, dohoda bola uzavretá v roku 1989. Odtedy bolo prijatých viacero ďalších dohod Snažili sme sa riešiť existujúce problémy, ale žiaľ Mauretania bola proti tomu, aby e, bola proti pristávaniu v Las Palmas na Kanárskych ostrovoch. E, je to nelogické rozhodnutie. E, Chcel by som zdôrazniť, že komisia by mala tejto otázke venovať väčšiu pozornosť na zasadnutiach spoločného výboru. Mauritánia nemá rozvojovú štruktúru taká, aká by bola potrebná a preto táto požiadavka, pokiaľ ide o povinnosť pristávania, je nelogická. Ďakujem. Pán Henen na minútu. Aha, vyzerá to tak. Ako keby už nebol v miestnosti, tým pádom prechádzame k ďalšej správe. To je správa pani Ruži Tomašič. Nové nástroje územného rozvoja v rámci politiky súdržnosti na roky 2014 až 2020. Prvou rečničkou je pani Kristina Morvaj na minútu. Ďakujem veľmi pekne. Európska únia pravidelne prichádza s takýmito koncepciami, ktoré údajne predstavujú revolučnú politiku a sľubujú zmenu. Také sú pri najmenšie moje skúsenosti z uplynulých 77 rokov, ale rovnako moje skúsenosti hovoria, že ľuďom to život nejako nezlepšuje. Hovoríme o koheznej politike, je to kľúčový koncept, takisto hovoríme o miestnom e, rozvoji a hovoríme o komunite CTI, ale čo sme, čo sme svedkami, to sú práve E, prekažky, ktoré sa kladú takémuto rozvoju. Napríklad, ako môžeme hovoriť o miestnom rozvoji, keď e, nám kradnú pôdu. Ťažko možno hovoriť o pôde, ktorá by bola v maďarskom vlastníctve. Takisto e, sa zhoršuje situácia malých podnikov a ľudia majú stále väčšie problémy s hľadaním si práce v Maďarsku. Ďalším rečníkom je opäť pán Mamikinš na minútu. Ako vieme, v plánovacom období 2014 až 2020 sa kladie veľký dôraz na integrovaný a územný prístup k politike súdržnosti. Existujú dva nové nástroje. Je to miestny rozvoj vedený miestnou komunitou a integrované teritoriálne investície. Tieto sa využívajú na podregionálnej úrovni s cieľom zvýšiť synergiu medzi verejným a súkromným sektorom, ako aj na implementáciu územnej stratégie s takým cieľom, aby sa využívali zdroje z viacerých e, strán. 5 je vyčlenených v výške 60 miliard eur a ja podporujem túto iniciatívu. Ďakujem. Pani Makovaj, minúta. Lisabonská zmluva z roku 2008 predpokladá e, územnú súdržnosť ako jeden z hlavných európskych cieľov. E, má byť podporovaná štrukturálnymi fondami s cieľom vyrovnať e, zemepisné rozdiely, ktoré by mohli byť prekažkou rozvoja a integrácie členských štátov v EÚ. Programové obdobie 2014 až 2012 prináša nástroje, ktoré by mali konsolidovať eh, takúto súčinnosť verejných a súkromných zdrojov. Eh, v Európe eh, je rast vo väčšine prípadov generovaný aglomeráciami a je potrebné, aby sa e, neuplatňovala politika podpory e, mestských oblastí na rozdiel od periférnych oblastí. E, práve v Rumunsku žije veľmi veľká časť obyvateľstva vo vidieckých oblastiach a preto treba robiť viac na zvýšenie ich konkurencieschopnosti. Ďakujem, pán Daniel Hanen tu nie je, takže ako ďalší bude hovoriť pán Jiří Pospíšil na minútu. Mikrofón je nicht, Zapnite si prosím mikrofón. Pani predsednička, podporil som túto správu, hoc aj v Českej republike vedieme vážnu rozpravu o tom, do akej miery kohezná politika a štrukturálne fondy prinášajú len efektívne a zmysluplné projekty. Ide určite o projekty, ktorých, o ktorých sa dá pochybovať, takže i tak som presvedčený, že táto politika má svoj zmysel a pozitíva prevažujú nad negatívami. I preto som podporil tento materiál, a e, vítam to, že tento materiál prináša dva nové nástroje, ktoré obce dostanú a takisto mesta, a vďaka ktorým budú môcť žiadať peniaze z európskych fondov na svoje projekty. Ako som už bol povedal, treba vnímať mieru efektivity využívania takýchto prostriedkov, pretože sú to naozaj projekty, e, o ich efektivite možno pochybovať. A treba tiež urobiť všetko preto, aby administratívna záťaž nepoškodzovala e, obce a mesta a aby z formálnych dôvodov e, tieto potom prostriedky nedostávali. Ďakujem. Zdá sa, že, e, že pán Maulo aj, pani, aj pán Polčák nie sú prítomní v miestnosti. Asi už boli veľmi hladní, čo im doprajem. Pán Etheridge je tým pádom ďalším rečníkom. Ďakujem. Hlasoval som proti tomuto opatreniu, ako vždy hlasujem proti všetkým e, väč- e, produktom výboru e, pre regionálne záležitosti z jednoduchého princípu. Občania Spojeného kráľovstva platia daňové prostriedky a, a tieto prostriedky by mali sa vrácať do Spojeného kráľovstva. Malo by to byť daňové zastúpenie Spojeného kráľovstva, nemalo by sa to rozdistribuovať po EÚ. Je mi veľmi ľúto, eh, že sú tu chudobné oblasti v EÚ. To mi naozaj je ľúto. Ale nemalo by sa to financovať prostriedkami britských daňových poplatníkov. My máme vlastné problémy. Eh, West Midlands oblasť, z ktorej ja eh, pochádzam, nemôžu ísť k lekárovi, nemôžu dať deti do škôl a ich prostriedky sa pritom distribujú v EU. E, som rád, keby si to ľudia e, zaplatili sami. Nebralo sa to od daňových poplatníkov z, e, zo Spojeného kráľovstva. Teraz posledná správa, ku ktorej sú vysvetlenia hlasovania a to je správa Jotova o koheznej politike v náhorných oblastiach EÚ. Prvou rečničkou za GUNG je mene skupiny pani Rodriguez a to na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Táto správa má, je e, ambivalentná. Sú tu pozitívne oblasti pre náhorné oblasti, avšak je tu e, uznaná i nevyhnutnosť e, rozpoznať význam poľnohospodárstva v náhorných oblastiach. Sú tu i negatívne prvky v súvislosti s využívaním verejných služieb a verejných statkov a surovín. Ide tu o to, aby nebolo prípustné bez zmysluplných pravidiel e, e, zaťažovať toto obyvateľstvo. E, žiada sa tu, aby sa zamestnávali učitelia pre diálkové školenia v oblasti verejného zdravotníctva, ale to len vytvára, pripravuje cestu tomu, že odídu ľudia, že bude odliv obyvateľstva z náhorných oblastí. Zase získajú len veľké podniky. Tie majú záujem o, o svoje vlastné teda, e, záujmy. Ak tu myslím na ciele EÚ, tak e, tým poslúžime len vtedy, keď podporíme obnoviteľné energie. Preto som hlasovala proti tejto správe a ďakujem. Ďakujeme. Teraz má slovo pani Morvaj a to na minútu. Ďakujem, plne súhlasím s tým, že v rámci EÚ e, tie e, opustené e, regióny by sa mali zbližovať pod vedomou stratégiou, podporovaním. To by sme mali robiť už po 10 rokov Eh, bolo na čase je len o náhorné oblasti, ide o všeobecne o celé krajiny, ktoré sú menej rozvinuté a ktoré zaostali. Tento eh, odstup eh, sa vlastne nezmenil. Boli by sme bývali viac dobehli, keby sme neboli bývali členmi EÚ. Treba toto lepšie odhadnúť, keď týmto osobitným regionám, ktoré sú výnimočne nerozvinuté, pomôžeme. Okrem toho e, provincie, ktoré sa zničili, je to organický vývoj, nie je to žiadna náhoda, nie je to žiadna prírodná katastrofa. Nie. Jednoducho treba sa presnejšie pozrieť, prečo e, je odliv obyvateľstva z dedín, prečo sa vyprázdňujú a to všetko jednoducho pochádza z neoliberálnej politiky EÚ a to je následkom globálneho voľného obchodu. Ďakujem. Pán Mamikins je ďalším rečníkom a to na minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Náhorné oblasti e, majú len, sú len 30 percentami európskeho teritória. Bohužiaľ však nedostávajú dostatok e, pozornosti ak by sme sa pozreli na ich príspevky do EÚ, e, eh, ekonomiky EÚ, e, eh, a preto jednoducho som za túto správu. Mali by sme eh, rozvinúť de, definíciu e, náhorných oblastí v rámci koheznej politiky. Musíme sa zamýšľať nad e, popu- um, horskými oblastiami, mali by sme sa zamýšľať nad klimatickými zmenami a zvažovať, ktoré teritória by mohli byť e, zaludnenejšie. Ak sa zamýšľame nad efektívnosťou, eh, mohla by to byť ešte veľmi úspešná politika. Ďakujem. Teraz má slovo pani Makovej a to na minútu. Hlasoval som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 asi pol minútu dozadu dám vám ešte pol minútu, pretože bol problém s tlmočením. Half a minute or a minute? Mám pol minútu či minútu? Can I start again? Môžem začať znova. Hlasovala som za túto správu, pretože je v záujme Rumunska. E, takisto je v záujme, aby EU investovala do náhorných oblastí, do hôr, e, v Karpatoch, v Rumunsku. A toto v, hovorím preto, pretože potrebujeme financovať tieto regióny európskymi fondami, aby sa rozvinuli a tiež, aby sme chránili životné prostredie. Momentálne Európska únia nemá stratégiu pre náhorné oblasti, nemá stratégiu pre e, karpatský región, a preto by som chcela, aby sa vytvorila stratégia, aby sme mali prístup k financovaniu a aby sme mohli naše e, náhorné oblasti patrične rozvíjať. Tiež je veľmi dôležité, aby sme nezabúdali e, na zamestnanosť v týchto regiónoch. Hovoríme o tom často, ale pracovné miesta nerozvinieme, ak nebudeme e, investovať do týchto oblastí, ktoré sú určite menej zaľudnené je tu však turizmus, e, cestovný ruch a preto by, e, sa mohli, e, preto by mohli prekvítať iné oblasti. Ďakujeme. Slovo má teraz pán Spolčak, toho však nevidím. A preto poslednou rečničkou pani podpredsednička McGuinness má slovo na minútku. Ďakujem. Samozrejme, že som hlasovala za túto správu, pretože ide o to, aby sme sa postarali o vzdialené náhorné oblasti E, ide o to vyvážiť vývoj v regiónoch v celej EÚ v rámci našich členských krajín. Ako bola povedala pani Makovej, je dôležité, aby prostriedky mali tí, ktorí žijú v tejto oblasti, vrátane e, v e, zdravotníckej starostlivosti, širokopásmového internetu. Áno, máme problémy v týchto oblastiach s nezamestnanosťou mladých. Ako udržíme e, a povzbudíme mladých ľudí, aby žili v týchto oblastiach? Ak nemajú pracovné miesta, tak tam neostanú. Je to výzva pre EÚ a pre členské krajiny. A e, chcem napojiť túto rozpravu na predošlú e, o nezamestnanosti v ISK máme problém s tým, že e, ľudia s handicapmi nie sú zapojení do programu e, záruky pre mladých. Toto v rámci spravodlivosti by e, nemalo byť tak. Dúfam, že zodpovední sa tohoto ujmú. Ďakujeme. Uh v zásade nie, nie je povolený aplaus e, z galerii divákov, ale keďže to bola posledná, e, posledný prejav, e, výnimočne to schvalujem. Pokračujeme o tretej dobrú chuť.